Corazza Bild hat sich zur Geschäftsordnung gemeldet. Pani Koraca Bild má faktickú poznámku. Prihlásili ste sa. Pani Koraca Bild, nech sa páči. Bitte, Frau Koraca Bild. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem, pán predseda. Ako viete, už uplynul viac ako mesiac od eh, odhalenia tu v Európskom parlamente hlasovacieho podvádzania u pani eh, Lepenovej, Myslím, že mnohí kolegovia vrátane mňa by sa chceli informovať, aký je stav eh, šetrenia v tejto veci, najmä v súvislosti s